maximálne 60 minút podľa článku 122. Nasleduje najskôr prvý bod situácia v Stredoafrickej republike. Máme tu rôzne návrhy uznesení. E, začíname e, s rozpravou a s autormi tohto uznesenia. E, začne kolega Romeva Rueda. Thank you so much, sir. Uh... Ďakujem pekne, ako mnohí z kolegov aj mňa trápi situácia v Stredoafrickej republike, ktorá vlastne eh, hrozí katastrofou. Eh, Seleka eh, sa ujali moci v marci 2013 násilie medzi náboženskými skupinami zhoršuje celú bezpečnostnú situáciu. Sú tam e, veľké prípady porušovania ľudských práv, sexuálne násilie voči ženám, e, arbitrárne zadržiavanie ľudí a napriek e, snahe vyhnúť sa náboženskej vojne a zabezpečiť, snahe zabezpečiť e, zmier sa situácia vymýka z rúk, e, teda je potrebné ju primerane riešiť. Je jasné, že my a viacerí ďalší sme žiadali od orgánov Stredoafrickej republiky a ostatných hráčov, aby riešili štrukturálne problémy e, tejto krajiny a spolupracovali na to, aby sa implementovala dohoda dlhodobého mieru a demokratických riešení Vítame rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN navýšiť vojenskú prítomnosť prostredníctvom francúzských vojenských skupín v Stredoafrickej republike a vyzývame všetkých hráčov, aby rešpektovali ľudské práva, medzinárodné humanitárne práva a zaručili humanitárnym agentúram okamžitý a neobmedzený prístup k tým, ktorí potrebujú ich pomoc, aby sa zdržali násilia proti civilnému obyvateľstvu. Tiež vyzývame na vyšetrenie porušovania prípadov ľudských práv a medzinárodných humanitárnych pravidiel, ku ktorým došlo k Stredoafrickej republike a vítame v tomto zmysle to, že Bezpečnostná rada OSN rozhodla proti Stredoafrickej republike v prípade embarga a proti násiliu. Ďakujem. Mm. Ďakujem pekne. Kolegovi Romeva Rueda, kolega Biela, Minuta. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas posledných pár dní viac stoviek ľudí zomrelo počas bojov Bangy. Medzi obeťami sú aj e, dvaja francúzskí parašutisti z medzinárodných jednotiek, ktorých e, zastrelili neznámi páchatelia, rebeli zrejme e, sa zmocnili aj médií, novinári museli utiecť a Seleka e, pácha zločiny proti kresťanom. Situácia týchto kresťanov je oveľa, sa stále zhoršuje a ďalšia eskalácia môže viesť k masovým vraždám z dôvodu náboženstva. Vyzývam strany v konflikte, aby sa vzdali násilie, začali dialog, páchatelia musia byť potrestaní. A preto, aby sme zabránili humanitárnym krízam, humanitárnej kríze, Medzinárodné organizácie musia začať konať. E, počítam z OSN, že zabezpečí základné potreby e, civilného obyvateľstva. Ďakujeme, kolega Bielan, kolega De, kolegyňa Dekajzer na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som najskôr zdať hold dvoch francúzskym vojakom, ktorí zomreli v Stredoafrickej republike a povedať vám, že ja veľmi ľutujem, že dnes po viac ako roku upozorňovaní ktoré nám vysielala pani Georgieva a Európska služba pre vonkajšiu činnosť, bolo treba tak dlho, kým sme od OSN získali e, rezolúciu, ktorá je zásadná preto, aby sa konečne niečo začalo robiť na ochranu obyvateľov Stredoafrickej republiky. Vedeli sme a vieme, že tu hrozila e, genocída a všetky tie strašné e, zločiny, ktoré s tým vždy súvisia, ale bolo treba príliš dlho dnes to už vieme, na to, aby sa niečo stalo. Takže počula som veci, ktoré sú nepriateľné, napríklad v eh, Francúzsku má konať, v Afrike. Um, a ja mám svoje výhrady voči vojenským krokom a Francúzsko vlastne povedalo to, čo nám ľudia tak dlho opakovali. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme, kolegyňa Dekajzer, kolega Preda, min, na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to po tretí krát, kedy hovoríme o Stredoafrickej republike tento rok. Teraz máme konať v novej dynamike násilia a tiež čelíme represáliam režimu, ktorý teraz je pri moci. Chcel by som eh, tiež zdôrazniť tú skutočnosť, že Francúzsko tam je. Nie je to Európa, ale Francúzsko Európa podporila, to je pravda, e, tieto kroky, pretože sme deblokovali 140 miliónov eur, operácia FISMA a tiež sme vytvorili e, letecký humanitárny most medzi Dvala a Bangui. Moja kolegyňa Veronik D. Kaiser má pravdu, keď hovorí, že komisárka Georgieva upozorňovala a to už dlho na túto otázku a myslím si, že teraz e, musí konať, pretože smerujeme k vážnej humanitárnej kríze, ktorá, e, ako sme si nevedeli ani predstaviť pred pár týždňami. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Veržia, na dve minúty. To najmenej, čo môžeme povedať, je, že situácia v Stredoafrickej republike sa málo zmenila od rezolúcie OSN. vo tretíkrát o tom hovorím od začiatku roka, ale v rokoch predtým porušovanie ľudských práv v tejto krajine, tam bola diktatúra od nezávislosti, e, diktatúra, ktorá je stále podporovaná viac menej aktívnou účasťou francúzskej vlády, pretože Stredoafrická republika je niečo, čo mnohí nazývajú e, francúzska Afrika. Bolo tam asi 50 francúzských vojenských operácií e, od konca kolonializmu a už viacero týždňov francúzske vojenské sily sa pripravovali na zásah, ale bezprostrednosť toho veci urýchlila antibalaka, e, začali konať, koordinovali, bojovali proti Selaka. Zdá sa, že veci sa zhoršujú, e, spôsobuje to mnohé úmrtia, špirálu násilia, viacelé stovky mŕtvych v priebehu pár hodín. E, náboženská otázka. Násilie umožnilo um, zdôvodniť eh, francúzsky zásah eh, s podporou rezolúcie OSN. Áno, vzdajme ho dvom francúzským vojakom, ktorí zaplatili životom za medzinárodnú nečinnosť. Chceli sme, aby rezolúcia pripomínala potrebu rešpektovania mandátu OSN. Musíme hovoriť o budúcnosti pre stredoafričanov, ktorí by konečne mali mať právo prehovoriť. Ďakujem, kolegyňa Veržiat. Kolegyňa, mali ste ešte 20 sekúnd, keď by ste hovorili pomalšie, tak by ste mohli. Dovolíte e, otázku od pána kolegu Predu? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Páni Veržia, chápem, že nesúhlasíte s touto intervenciou, ale aká je vaša alternatíva? Ak e, vojenský zásah nie je správny, tak e, čo konkrétne si myslíte, že je možné urobiť namiesto nej, namiesto tohto zásahu? Čo by ste urobili v takýchto podmienkach? Ďakujem. Pán Preda, ako Zvyčajne ste ma počúvali pozorne, myslím si, že ja som sa nikdy nevyslovila proti vojenskému zásahu. Ja len ľutujem, že máme takéto zásahy tohto druhu. Tým, že medzinárodné spoločenstvo nekoná, tak je ľahké povedať, dobre, Francúzsko musí zasiahnuť už rok. Sme žiadali o rezolúciu OSN. To nie je uspokojivé. Sily OSN, Francúzsk, e, africké vojenské jednotky nedokážu napredovať, takže je to nečinnosť, spoločná zodpovednosť, ktorá E, tu je. Ja som nehovorila proti tomuto zásahu, len som ľutovala, že dvaja francúzskí vojaci prišli o život. Ďakujem, kolegyňa Veržiat. A teraz kolegyňa Jetema. Arvoisa puhemies. Vážený pán predseda, tak ako to už zaznelo, práve prebiehajúci zásah francúzskych, nie európskych jednotiek. E, francúzsky e, prezident Hollande e, komentoval pred niekoľkými dňami pri príležitosti umrtia dvoch vojakov, že tento zásah je nebezpečný, ale dôležitý. Ja, tak ako zrejme my všetky, všetci som znepokojená touto humanitárnou situáciou v Sredoafrickej republike. Je tam nedostatok všetkého, jedla, predovšetkým samozrejme bezpečnosti v Stredoafrickej republike z detí iba naozaj veľmi malé percento môže chodiť pravidelne do školy. Mm, okrem toho sú krajne mnohé iné problémy. Je dobré, že Európska únia zintenzívňuje svoju humanitárnu pomoc, ale musíme naozaj sa uistiť, aby sa táto pomoc dostala naozaj k tým, ktorí ju potrebujú. Politické riešenie pre túto oblasť rozhodne potrebujeme a e, zodpovednosť e, za túto situáciu musí prebrať Európska únia, aj Africká únia a to spoločnými silami. Ďakujeme pekne. Teraz nasledujú rečníci v mene politických skupín. Začína pán Sonik na minútu. Konflikt, aký má miesto v Republice Środkowoafrykańskiej wyraźnie się... Konflikt v Stredoafrickej republike ďalej eskaluje. Skupiny Seleka porušujú ľudské práva a uchyľujú sa k násiliu. Tie obete tohoto násilia sú stále častejšie deti a ženy. 5. decembra za 3 dní 72 hodín bolo zavraždených 400 ľudí v Bangui. A ešte väčšie starosti nám robí to, že takéto násilné činy páchajú zločinecké skupiny, ktoré sú ozbrojené a majú aj ťažké zbranie. Naozaj vítame to, že OSN plánuje mierovú misiu do tejto oblasti. Francúzsko v tom nemôžeme nechať samotné. EÚ by sa mala angažovať v prípravách na politického plánu pre Stredoafrickú republiku, ktorý by mohol e, na, znovu nastoliť vládu práva v tejto krajine. Ďakujem pekne. Pán Sonik, pán Desír, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Odkedy sa rebeli e, zmocnili, prišli k moci, tak eh, násilie vedie k, k katastrofe v Stredoafrickej republike. Tisíce Stredoafričanov odišli do susedných krajín, humanitárna situácia je dramatická, takže bolo naliehavé konať. A Bezpečnostná rada OSN toto rozhodnutie pridala jednohlasne. Na základe tohto mandátu Francúzsko od 5. decembra sa pridalo k africkým silám s podporou EÚ, ktorí podporujú a chránia obyvateľov a snažia sa pripraviť budúcnosť Stredoafrickej republiky. Podporujem e, tieto kroky a vzdávam hold dvom francúzskym vojakom, ktorí prišli v boji o život. Chcem dodať, že táto kríza si vyžadovala takéto naliehavé kroky, ale potrebujeme aj globálnu a udržateľnú reakciu, ktorá sa bude týkať bezpečnosti, ale tiež humanitárnej situácie, rozvoja politického prechodu a organizácie slobodných voliem. Potrebujeme mobilizáciu celej Európskej únie preto, aby sme e, vyriešili túto krízu. To je posolstvo Európskeho parlamentu a ja dúfam, že bude vypočuté. Teraz pán na minútu. Vážený pán predseda, Stredoafrická republika, situácia v nej je naozaj veľmi zložitá. A v Európskej únii sa musíme zamýšľať nad tým, ako by sme mohli my pomôcť nastoliť mier v tejto krajine, aby násilie skončilo násilie je namierené voči ženám, voči deťom, dochádza dokonca aj k vojnovým zločinom. Ako by sme teda mohli dosiahnuť miera pokoj v tejto krajine? Na tým sa musíme zamyslieť. Ja sa domnievam, že Európska únia musí byť aktívna spolu s OSN aj s Africkou úniou a my sa musíme snažiť spoločne o to, aby sme aj vďaka humanitárnej pomoci posilnili v tomto regióne stabilitu, aby sa dodržiavali ľudské práva a aby rôzne náboženské skupiny eh, dokázali žiť eh, spolu v miery, aby sa zvyšila stabilita celého regiónu, nielen tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, eh, vážený pán komisár

Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani kolegyňa Cretu na minútu. Foarte mult, eh, în sfârșit, după o inexplicabilă tergiversare timp de 8 luni, Consiliul de Securitate... Eh, ďakujem pekne. Po istom oneskorení 8 mesiacov Bezpečnostná rada schválila svoje, svoju rezolúciu, ktorá konečne má zabrániť e, tomuto ničeniu tohto regiónu. E, milión 300 tisíc ľudí e, trpí toto situáciou, z tohoto 300 tisíc je utečencov. Civilné obyvateľstvo musíme chrániť a musíme taktiež čo najrýchlejšie poskytnúť potraviny týmto ľuďom. Európska únia musí prispieť k ochrane civilného obyvateľstva tak, aby medzinárodný medzinárodné jednotky naozaj priniesli nejakú zmenu, je potrebné, aby naozaj konali, ale aj politické prvky sa musia zapojiť do tohto úsilia, tak aby sme podporili napríklad slobodné voľby. Nekonečné konflikty v tejto krajine prakticky rozdelili a roztrhali celú krajinu a taktiež sme na Prahu eh, náboženskej vojny. Ďakujeme pekne, pani Kretu. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Je mi veľmi ľúto, že nemôžem dať slovo všetkým prihláseným. Začne pani kolegyňa Hibner. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które Stredoafrická republika je klasickým príkladom krajiny, ktorá napriek svojmu hospodárskému potenciálu kvôli e, svojej geografickej polohe je neustále zmietaná v konfliktoch a stala sa jednou z najchudobnejších, a nie vôbec najchudobnejšou krajinou na svete. Trpí teraz humanitárnou politickou krízou, dochádza k čoraz väčším rozporom medzi kresťanmi a muslimami, taktiež dochádza k sexuálnom násiliu, k mučeniu, popravám. Rôzne medzinárodné organizácie vrátane OSN už dlho varujú pred tým, že to môže viesť k masovým vraždám a naozaj k otvorenej náboženskej vojne. Všetky úsilia doposiaľ na zmierenie situácie boli neúspešné. E, sme teraz v situácii, kde bez e, e, vojenského zásahu sa táto kríza bude len prehlbovať. Ďakujeme pekne, pani Hibner. Teraz pani Styler. Uh, um, Ďakujem. Eskalujúca situácia v Stredoafrickej republike pokračuje naďalej a je uh, veľkým znepokojením Európskom parlamentu a medzinárodnému spoločenstvu. Odkedy začiatkom roka 2013 rebeli zautočili, uh, rozširuje sa opäť násilie v tejto krajine a taktiež dochádza k porušovaniu ľudských práv a to denodenne. Um, už došlo k úmrtiu a k zabitiu stoviek tisícov ľudí. Um, Dochádza taktiež k mučeniam, k popravám a to dennodenne. E, taktiež dochádza k sektárskému násiliu. To je veľmi znepokojujúce, pretože to môže destabilizovať celý región. Medzinárodné spoločenstvo zareagovalo, e, vyčlenil, Európska únia konkrétne vyčlenila 50 miliónov eur a Francúzsko tam vyslalo 1500 vojakov E, avšak e, toto nestačí na to, aby sme dostali túto krízu pod kontrolu a musíme okamžite zabezpečiť zásah, aby sa nastavil poriadok v krajine. A ako tu už zaznelo, je to e, bezprecedentný rozmach takéhoto konfliktu. Dúfame, že sa to podarí vyriešiť čo najskôr a že sa táto krajina vráti späť do míru a pokoja. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli spontánnu časť rozpravy. Dávam teraz slovo pánovi komisárovi Čološovi. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs, membres du Parlement européen. Nous saluons... Ďakujem pekne, dámy a páni. Európsky parlament oceňujeme, že Oceníme, že Európsky parlament sa venuje téme Stredoafrickej republiky, pretože nás tiež veľmi znepokuje situácia eh, v tejto krajine. Stredoafrická Afrika prechádza úplne najhoršou krízou vo svojich dejinách a, a situácia je naozaj odsudenia hodná. Už viackrát od 5. decembra vysoká predstaviteľka eh, vyjadrila veľké znepokojenie nad eskalujúcim násilím a veľmi závažnými porušeniami ľudských práv, ku ktorým dochádza. A to um, beztrestne. Eh, berieme na vedomie vaše uznesenie vzhľadom na závažnosť tejto krízy. Je naozaj nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo začalo konať a to okamžite aby sa situácia ešte viac nezhoršila. Európska únia eh, zohráva eh, významnú úlohu v tomto úsilí medzinárodného spoločenstva a taktiež v možnej reakcii na túto situáciu, a to politickou, humanitárnou a bezpečnostnou formou Európska únia eh, môže zohrávať v tomto kľúčovú úlohu. Ako aj OSN, Africká únia, USA, Francúzsko, Medzinárodné hospodárske spoločenstvo afrických krajín, vytvorenie verejného poriadku a ochrana obyvateľov sú nadalej veľkou prioritou. Vítame zásah afrických síl za podpory Francúzska, podporovaného inými členskými krajinami, aby sa skončilo násilie a obnovilo sa bezpečnosť. Európska komisia už prislúbila, že zmobilizuje, tak ako ste to spomenuli, 50 miliónov eur prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku. E, a v tomto ohľade vítam schválenie rezolúcie 2125 e, Bezpečnostnej rady OSN pre Stredoafrickú republiku, čo by mohlo a vytvorenie Medzinárodného vyšetrovacieho výboru. Európska únia chce e, monitorovať Eh, Stredoafrickú eh, republiku prostredníctvom rôznych medzinárodných orgánov a európska reakcia na krízu v Stredoafrickej republike je robustná. Je tu takisto naliehavá pomoc v prospech eh, najzraniteľnejších vrstiev obyvateľ Satava, kroky, ktoré sú stredno a dlhodobé, ako aj výnimočná pomoc. Tento nástroj schválila Komisia na financovanie programu stabilizácie prostredníctvom nástroja stability vo výške 10 miliónov eur. Tieto prvky sú zamerané na zmierenie e, a na e, medzikomunitárny dialog, taktiež na dodržiavanie ľudských práv. E, spolupracujeme s Vysokým komisariátom OSN pre ľudské práva a chceme, aby sa obnovili nezávislé médiá aby informácie, ktoré cirkulujú, boli nezávislá objektívna komisia eh, v spojení s SVČ pracuje aj na projekte Linking Relief Rehabilitation and Development, aby sa obnovili prostriedky, základné sociálne eh, prostriedky pre obyvateľov v Stredoafrickej republike. Naša pomoc nikdy nebola prerušená, hoci uh, Niektoré projekty z bezpečnostných dôvodov boli e, zastavené. Európska únia sa pripravuje na prechodný proces e, v snahe obnoviť demokratické inštitúcie. Bude to dlhý proces, ktorý si vyžaduje e, spoločnú snahu. Vzhľadom na rozsah a komplexnosť tejto výzvy, pred ktorou stojí Stredoafrická republika, bude rozhodujúce, aby medzinárodné spoločenstvo zachovalo svoje dlhodobé záväzky, dodržalo ich. Ministri zahraničných vecí včera diskutovali o situácii v Stredoafrickej republike a počas budúcej eh, rády 16. Eh, de- eh, decembra sa to stane znovu. Európska únia musí zostať zaangažovaná spolu so svojimi partnermi a sa snažiť o stabilizáciu Stredoafrickej republiky, aby sa táto vymanila z krízy. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kommissar Čolos. Ďakujem pekne ešte. Na záver máme 6 návrhov. Na hlasovať e, budeme po rozprávach. Ďalším bodom programu